cíli a že budeme spoločne pracovať e, na dosiahnutí tohto cieľa v najbližších e, týždňoch a mesiacoch. Ďakujem pekne, pani Ešton. Obdržali sme sedem návrhov uznesenia, aby sme uzavreli túto diskusiu. Zelení, liberáli, spojené GUE, NGL, liberáli, takisto z EPP. Uzatvoríme teda túto diskusiu na týmto oznámením a hlasovanie sa bude konať zajtra na obed. Nasledujúci bod programu schôdze je e, správa pána Broka a Gualtieriho ohľadom ohodnotenia organizácie fungovania SVČ uskutočnené v roku 2013. Teraz odovzdáme slovo najprv pánovi Brokovi ako spravodajcovi pre túto tému, ktorý sa vyjadrí v rámci 4 minút. Pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, vážená pani podpredsedníčka komisie, kolegyne, kolegovia. Máme za sebou dohodu z Madridu, keď Európsky parlament, komisia a rada aj vysoká predstaviteľka sa dohodli na tom, že vytvoria ESVČ. E, je to diplomatická služba, ktorá e, bude podporovať e, vo svojom pôsobení funkciu vysoké predstaviteľky. Komisia, rada bez e, zmeny právomoci týchto dvoch inštitúcií sa mali spojiť do e, jednej zahraničnej politiky, aby to bola politika jedného hlasu. A pritom sa mali vytvoriť efekty synergie, aby sa predišlo tomu deleniu, ako to bolo v minulosti na tri miesta dá sa povedať, e, e, buď, e, že pohár je poloprázdny alebo poloplný. Ja si myslím, že je poloplný. Je potrebné uvedomiť si, že za 2,5 roka budovania tejto inštitúcie sme dosiahli naozaj neuveriteľne veľa. Pani Maronka Aštarová, myslím si, že na príklade Srbská a Kosova vidíme, aké výsledky máme za sebou, ale bol by som nerád, keby to všetko pokrivkávalo e, na nespolupráci medzi komisiou a ESV, čo je možno preto, že úloha podpredsedničky komisie e, nie je celkom zosúladená vždy s e, celou komisiou a aj preto, že sú tu obavy niečo stratiť. Je teda potrebné povedať jasne, že politika spoločenstva je politikou spoločenstva v zahraničnej politike sa musí uplatňovať metóda medzivládnej spolupráce, a vidíme, že ani na rade sa veci neposúvajú príliš rýchlo. V prípade Mali sa dohodlo v októbri vyslať eh, školiacu misiu a na konci januára sa ešte nič neudialo. A pritom na oboch stranách sa nebrali rozhodnutia na eh, žiadnu váhu. Taktiež eh, medzinárodná spolupráca nie je na dostatočnej úrovni. Myslím si, že sa musíme zamyslieť nad tým, ako by sa toto dalo zlepšiť a ako by sa dala nastoliť taká situácia, ktoré by podpredsednička komisie sa ujala presne tých úloh e, ako komisár pre zahraničné veci, aby mohla asistovať v týchto veciach aj rade, tak aby sa posilnil vnútorný mechanizmus v zahraničnom pôsobení, ale aj v interných štruktúrach. Toto sa musí udiať tak, že musíme jasne povedať, že táto služba je službou všetkých inštitúcií EÚ a nemôže eh, kontrolovať skupina členských štátov. Keď sa pozrieme na kroky členského štátu, ktorý ja najlepšie poznám, že chcú oni určovať, kto sa bude vymenúvať za veľvyslancov 1. júla 2013 eh, sa eh, za dodržania bežného postupu um, majú prijať isté kroky a nie nepriateľné, aby členské štáty teraz rozhodli o tom, kto bude obsadzovať jednotlivé voľné pozície na všetkých úrovniach e, to musí byť zastúpené v rovnakej miere, aby tam bola dostatočná miera kontroly a taktiež je potrebné zaplniť e, tie medzery, ktoré e, bránia plnému fungovaniu veľvyslanectiev, tak aby bola zabezpečená aj kontrola, ale je taktiež zamerať sa na možnosti konať týchto veľvyslanectiev. Eh, ďalej, čo sa týka predkladania správ a Vajzo. Je treba vyjasniť si, či tu ide o princíp eh, spoločenstva alebo princíp medzivládny. Eh, to konkrétne veľvyslanectvo by malo mať zvyšené právomoci konať v niektorých situáciách tak, aby to bolo čo najkoherentnejšie, aby sa nemuseli neustále zohľadňovať všetky jednotlivé kúsky tejto skladačky záujmy jednotlivých inštitúcií. Preto si myslím, že je dobré poskytnúť takéto stanovisko, posilniť spoluprácu. E, vy sama chcete predložiť správu po týchto 2,5 rokoch. Dúfam, že náš dokument, e, ktorý sme vypracovali spolu s, Palom, s pánom Gualtierim, vám pomôže, že vám poskytne podnety e, Takisto aj e, prídu podnety od členských štátov. Uvidíme potom na jeseň, aké dôsledky, aké závery z toho vyvodíte, aby sme ten e, posledný rok, ktorý ešte budeme spolu pôsobiť v tomto všetkom období, aby sme naozaj e, mali plne fungujúcu a skutočnú službu zahraničnej činnosti Európskej únie. Pán Brok, počujete ma, prosím? Viete, že vy ste starý príslušník Európskeho parlamentu, viete o tom, že máte Eh, väčšinou 6 eh, minút, ale teraz 4 eh, a potom 2 na, na záver, takže tým pádom, že ste využili 6, tak na konci máte iba 1 minútu, tým pádom ste využili viacej, teda tento svoj čas a teda na záver máte už len 1 minútu. Teraz má slovo pán Gualtieri, ktoré ho upozorňujem tým istým spôsobom ešte predtým, než začne, aby si rozdelil ten svoj čas, ako najlepšie sa mu to bude javiť. Ďakujem pekne, pán predseda pani vysoká predstaviteľka. Uznesenie a správa, o ktorej bude hlasovať Európsky parlament, bude konštruktívnym príspevkom k revízii ESVČ. Robím to na základe toho úsudku prvých rokov a činnosti e SVČ, kde vidím určité limity, určité problémy, ale zároveň uznávam aj e, značné pokroky, ktoré boli zrealizované za pár rokov. Keď e, sme vytvárali SVČ v roku 2010, vedeli sme, že cieľom je integrovať štruktúry komisie, rady,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 úradníkov únie a takisto členských štátov, že to bola veľmi ambiciozná mm, eh, cieľ. A teraz parlament sa zdal svojej vlastnej žiadosti, aby táto služba bola súčasťou komisie, aby pokračovala v tom cieli, aby sme mali taký široký ESVČ, eh, ktorý by mohol zabezpečiť ochranu eh, SZBP a takisto aj rozvoj, ale aby to bolo blízko komisie aby to bolo pod dohľadom Európskeho parlamentu. Tento cieľ cieľ je teraz dosiahnutý. Podarilo sa nám zrealizovať a vytvoriť takú službu, ktorú, ak môžem povedať, čo má najmožnejšie, širšie, najširšie možné e, kompetencie a e, tak e, ako to chcela aj rada a je to pod dohľadom parlamentu, tak e, ako sme to všetci si želali. Čo vlastne ponúka Európskom parlamentu úžasný nástroj, aby sme mohli realizovať ten globálny prístup e, vonkajšie činnosti, aby sme podporili synergiu medzi rôznymi nástrojmi, ktoré Európa má k dispozícii, pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť, aby boli v súlade s tou filozofiou zahraničnej politiky, ktorá zohráva e, veľmi dôležitú úlohu v rámci soft power, bránenie demokracie demokracie, ľudských práv a tak ďalej. A zároveň, bez toho, že by sme sa vzdali eh, vojenských eh, prostriedkov riešenia kríz, našim cieľom je vytvorenie spoločného obraného mechanizmu. Takže myslím, že toto sú základné bázy, ktoré sme si stanovili v roku 2010, eh, kde sme sa mm, podarilo nám toto eh, dosiahnuť. Avšak môžem vypichnúť eh, problémy, ktoré myslím si, že ešte v ESVČ sú to, aby mohla mať eh, dostatočné finančné zdroje na financovanie svojich činností a máme riešenia, ktoré by mali byť v súlade s tým, čo sme si vybrali v roku 2010 a ktorým sme pokračovali v nasledujúce roky. Myslím, že pán Brok už to ilustroval a takisto aj pani poslanci, ktorých chcem ubezpečiť, že racionalizácia tejto štruktúry a takisto aj posilnenie plnenie úlohy pod pani podpredsedničky komisie, vysokých predstaviteľky, ako aj integrácia riadiacej krízovej štruktúry a takisto posilnenie úloh delegácií hlav štátov a vláda, tak je plná kontrola zo strany Európskeho parlamentu, ako aj samostatnosť, pokiaľ ide o naberanie personálu zo strany členských štátov. Toto sú všetko rozumné dôvody, ktoré môžu byť realizované na základe existujúcich rozhodnutí, zatiaľ čo žiadame o ich ich eh, revidovanie. A preto teda žiadame, aby Európsky parlament bol plne zaintegrovaný analogickým spôsobom, tak ako to bolo v roku 2010 do tejto eh, revízie. Ja verím, že eh, na základe tohto návrhu sa bude rozvíjať veľmi plodný dialog s vami, pani vysoká predstaviteľka, a že vytvoríme oveľa lepší nástroj preto, aby sme realizovali adekvátnu vonkajšiu činnosť pod vašou zodpovednosťou a na základe vašich ambícií. Ďakujem pekne, pán Gualtieri a teraz má slovo pani Ashton, aby mohla zareagovať na pripomienky dvoch spravodajcov takéto zaujímavej témy. Ďakujem. Thank you very much, Mr. President. I'm sure that... Ďakujem. Určite to bude veľmi živá, zaujímavá diskusia a na úvod chcem zablahoželať spravodajcom pánovi Brokovi k Baltierimu za veľmi vyváženú správu. Guy Verhofstadt, posunul sme uh, v roku 2010 boli medzi architektmi dohody o SVČ. Áno, vytvorenie SVČ bolo rozhodujúce a vítam to, čo ste napísali v správe. Keď sa zamyslíme nad tým, ako to bolo v minulosti, chceli sme vytvoriť Európsku službu pre 21. storočie, ktorá sa bude vedieť vyspredieť s novými výzvami, s ktorými sa potýkame má to byť pridaná hodnota pre členské štáty a má to byť viac než len ministerstvo zahraničných vecí. Máme v sebe prvky rozvoja aj obrany. A chceme e, reagovať na krízy o mnoho širokospektrálnejšie, aj e, dlhodobejšie. Máme tu humanitárny vývoj, bezpečnosť, politické záležitosti a e, teda bezpečnosť a prosperitu. Dva a pol roka po vytvorení SVČ môžeme povedať, že máme modernú funkčnú službu, e, kde máme najlepších e, úradníkov a diplomatov z celej Európy. Služba je tu na to, aby realizovala európsku zahraničnú politiku, ale treba jasne povedať aj to, že E, toto nikto e, možno neočakal pred tým, než Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, takže je asi lepšie snažiť sa definovať, e, čo tým myslíme. Podľa mňa sú tri kľúčové prvky, na ktoré sa musíme zamerať. V prvom rade naše susedné krajiny. Keď som bola požeraná, aby som sa ujela úradu, povedala som, že treba definovať EU tým, čo dokážeme robiť v susedstve. Myslím si, že máme e, bezprecedentný vplyv e, na e, susedné krajiny, máme možnosť ovplyvniť ich vývoj a mali by sme to využiť. Po druhé je tu komplexný prístup, to znamená zlúčenie troch rôznych funkcií z EÚ robí jedinečného partnera v oblasti zahraničnej politike, pretože môžeme spojiť nástroje, ktoré máme na podporu právneho štátu, máme tu civilné vojenské operácie, máme diplomáciu, máme tu operácie, ktoré ktoré sa týkajú nielen symptómov, ale aj príčin, ktoré spôsobujú krízové situácie. Máme takisto kapacity na to, aby sme ostali dlhodobo prítomní. A potom tu je kritická masa. Sme najväčšia eh, ekonomika sveta, eh, čo je dnes rozhodujúce. Kolektívne dokážeme veci, ktoré by jednotlivé členské štáty samostatne nedokázali a všetci to hovoria. A preto napríklad je rozhodujúce, aby EÚ eh, viedla našu prácu v Somálsku, v Srbsku, v Kosove, v nukleárnych záležitostiach Iránu Takže musíme posilniť naše schopnosti prinášať výsledky v týchto kľúčových oblastiach. Som rada, že v tej správe e, je súhlas e, v mnohých e, záležitostiach s nami. Vítam váš postoj k tomu komplexnému prístupu, aby sme mali aby sme mali lepšie a rýchlejšie postupy v spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike aby tu bola um, globálna koherentnosť externých aspektov našej politiky. A takisto uh, ma povzbudil pozitívny uh, vstup zo strany členských štátov, ktoré sa obrajú rovnakým smerom a Úspech e SVČ vychádza z našej schopnosti spájať inštitúcie a um, ich príspevky, aby sme maximalizovali náš vplyv a zároveň znížili náklady pre občanov členské štáty. Uh, v hodnotení, ktoré v nadchádzajúcich týždňoch predložím, bude mnohé eh, v súlade s tým, čo je v tejto správe. Chcem nielen eh, vyzvihnúť to, čo funguje, ale aj to, čo môžeme zlepšiť, tak z krátkodobého hľadiska, ako aj do budúcnosti. Eh, chcem tie rýchle prínosy, ale chcem poukázať aj na strednodobé zmeny, ktoré si budú vyžadovať určité prispôsobenia počas ďalšieho mandátu. Tieto odporúčania navrhneme na posilnenie efektívnosti našej služby, a považuje sa, že priniesla zmenu do našej politiky, ale Lisabon nechal cez spoločnú zahraničnú bezpečnosť politiku ako medzivládny pilier, kde sa prijímajú rozhodnutia jedno, jednohlasne. A v takých situáciách, kde chýba politická vôľa alebo dohoda medzi členskými štátmi, sú limity, uh, sú možnosti naše služby obmedzené. Čiže Ehm, je tak je tu teda tá inštitúciálna pamäť, tak povediať, z našej práce, ale treba sa pozrieť aj na to, čo môžeme poskytnúť eh, pri budovaní kompromisu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o priority eh, v súlade s vami, s komisiou a teda uh, E, služba ma podporuje ako e, vysokú predstaviteľku, ako aj podpredsedničku komisie, aby sme teda mohli túto koordináciu realizovať, e, ktorú aj správa zvýrazňuje ako nesmierne dôležitú. Partnerstvo s parlamentom je veľmi dôležitou súčasťou úspechu a dohoda o politickej zodpovednosti priniesla veľké zlepšenie. Máme veľmi úspešnú prax výmeny názorov s menovanými šéfmi delegácií, čo si cení aj parlament, aj ja, aj títo jednotlivci, ktorí tu vystupujú. Je vynikajúca spolupráca, pokiaľ ide o pozorovateľské volebné misie. Blahoželám parlamentu k vašej práci v tejto oblasti. Je tu takisto posilný dialog na všetkých úrovniach, vrátanie citlivých oblastí, ako je zdieľanie e, dvojných informácií. A e, chcem, e, aby náš tým m, vyšších Eh, vedúcich eh, riadiacich pracovníkov bol otvorený aj voči spolupráci s vami. Naozaj chcem vzdať hold eh, šéfom delegácií, ktorí tak vynikajúco ma podporovali a podporovali aj oficiálne návštevy poslancov tohto parlamentu a samozrejme stále som ochotná hľadať nové možnosti zlepšení. Chcem sa sústrediť na tri konkrétne oblasti. Jednak je to spolupráca s komisiou so zástupcami služb stopách. Spomínali sa tu otázky o spolupráci medzi SVČ a komisiou. Môj názor je, že niekedy podceňujeme, aký dobrý pokrok sme dosiahli pri hľadaní riešení e, a pri e, zmenách, ktoré boli potrebné, aby SVČ vznikla ako samostatný orgán. Keď sa tak pozerám späť, kladiem si otázku, či sme nepodcenili, koľko práce to bude vyžadovať. Ale v súlade s odporúčaniami správy je toto oblasť, e, o ktorej budeme naďalej s komisiou diskutovať, vrátane teda otázky častejších a efektívnejších e, hodnotení takýchto externých e, partnerov a veľmi extenzívne už spolupracujem aj s ďalšími komisármi, napríklad s komisárom Čološom v oblasti Mongolska a Cecilia Malms Malmström a Nelly Cruz spolu pracujeme na e, stratégie pre kybernetickú bezpečnosť. Antonio Tajani e, spolupracuje na Task Force e, v oblasti e, prechodných transformácií sa ekonomík. Michel Barnier e, spolu so mnou diskutuje o, o otázkach obraného priemyslu komisárka Georgieva, e, preberal som na otázku v Syrii a tak ďalej. A s Andrisom e, Pibalksom a Štefanom Fülem naozaj každodenne e, komunikujeme a som rada, že vaša správa vyzvihuje úlohu SVČ pri strategickej orientácii externých finančných nástrojov, aby sme teda mali koherentnosť medzi zahraničnou politikou a rozvojovou politikou. Druhá téma. Súhlasím, že je potrebné lepšie vyjasniť, kto zastupuje vysokú predstaviteľku, podpredsedničku vrátane, teda zastupovania v parlamente. V súhode s vašou správou si myslím, že by to malo štrukturovanejším spôsobom e, zapájať komisárov, pokiaľ ide o e, vyzastupovanie v parlamente a aj v medzinárodnom kontexte. A keď sa pozrieme na to, čo sa už teraz deje, keď sú mandáty na e, konkrétne misie pre zahraničných ministrov, ministrov zahraničných vnútorných vecí členských štátov. Um, ehm, vždy uvidíte, že skupiny ministrov zahraničných vecí cestujú spoločne, aby teda vystupovali ako tým v mene EÚ a v mene svojich vlastných krajín. A napokon ehm, štruktúra, fungovanie služby. Naozaj máme za sebou kus cesty a som rada, že to bolo mm, uznané, ale ešte stále je to všetko, tak povediac, rozpracované E, viac ako 7 tisíc ľudí máme na rôznych e, civilných vojenských misiách v Prištine, Mogadišu, Bagdade a tak ďalej. Podporujem vaše návrhy na zlepšenie rýchlosti a efektívnosti rozhodovania v oblasti spoločnej zahraničnej spoločnej bezpečnostnej politiky už e, sme diskutovali o zjednodušení postupov členskými štátmi a bude to veľmi dôležitá oblasť, keď sa budeme pripravovať na Európsku radu v decembri. Takisto súhlasím, že tu musia byť interné štruktúry, musia byť jasné e, línie hierarchické v konkrétnych situáciách. Už v rozpočte na rok 2014 navrhujem zníženie e, tých vyšších postov a 16-15 a treba ísť ďalej týmto smerom kontexte um, inštitucionálnych zmien v priebehu budúceho roku. Samozrejme, otázky personálu ehm, sú preberané aj vo vašej správe a náš úspech bude podmienený kvalitou ľudí. Ja som veľmi rada, že máme veľmi kvalitných ľudí, ehm, neposlednom rade tých, ktorí sú tu so mnou. Chcem poďakovať aj manaže, e, týmu riadecemu za ich angažovanosť za posledné tri roky. E, výročná správa o personále, ktorú čoskoro predložíme do parlamentu, potvrdí dobrý pokrok, ktorý sme dosiahli pri zabezpečení zmysluplného zastupovania všetkých členských štátov a takisto máme zlepšenie zastúpenia žien v kľúčových pozíciách. 18 pracovníkov SVČ sú teraz členských štátov e, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, čo sa veľmi približuje tomu 20-percentnému podielu na obyvateľstve EÚ. Toto číslo tiež zohľadňuje, že e, zástupcovia tých krajín, ktoré e, že sú to za, teda zastupcovia, ktorí prešli z rady, z komisie. Keď som ja sa chopila úradu, bolo tu iba 10 e, žien, ktoré vedli delegácie, dnes je 24, e, čiže to je viac ako 100% nárast. A takisto sa uh, plánuje ešte ďalší nárast v, ešte v roku 2013. Helge Schmidt, náš politický riaditeľ a Zástupca generálneho riaditeľa e, veľmi aktívne pracuje na propagácii účasti žien na, tejto, e, na, na, na ESVČ. Vaša správa správne vyzdvihla, že je dôležité, aby sa zabezpečila aj stála účasť stálych úradníkov. Musíme e, poskytovať atraktívne kariérne vyhliadke pre tých, ktorí prídu z komisie alebo z rady a som veľmi rada, rada že na budúci mesiac bude e, zverejnených niekoľko postov e, aj pre úradníkov z parlamentu z ďalších inštitúcií v súlade s rozhodnutím OSVČ a samozrejme e, budú tam posypať diplomatov z Chorvátska. A samozrejme zdroje sú obmedzené a bude hodnotenie musí zohľadniť aj rozpočtovú situáciu. Som vďačná za podporu parlamentu Viete, že väčšina pracovníkov a ďalších zdrojov e, prešli z komisie, z rady a ešte stále veľmi závisíme od e, komisie a pokiaľ ide o určitú podporu, takže snažíme sa vyhnúť duplicitám, snažíme sa to zefektívniť v Bruseli. SVČ má byť zastúpená na miestach a ostať na miestach, kde e, sú veľké zmeny. Máme tam nové delegácie v Líbii, v Mianmarsku, ale v každom prípade e, má to, e, je to spojené s vysokými e, nákladmi e, a som presvedčená, že sa musíme pozrieť na tento rozpočet, kde, sú, kde je potenciál úspor, napríklad pre národné diplomatické služby, keď budeme my dosávať pokrok pri spoločnom podávaní správ a tak ďalej. Aby sme spolupracovali vo všeobecnosti v teréne intenzívnejšie. Stroje sú kľúčom akékoľvek diskusie o, o aktivitách EÚ, pokiaľ ide aj o ochranné aktivity. Väčšina bezpečnosti expertov eh, v delegáciách eh, Eh, teda to sú zmeny, ktoré sa nedá, nedajú robiť z večera do rána. A na záver chcem ešte privítať tú správu. Eh, bude tam mnoho spoločného s mojim hodnotením. Najprv sme službu nemali, teraz máme funkčnú službu a som naozaj vďačná za podporu Európskeho parlamentu a poslancov Európskeho parlamentu pri vytvorení služby a dúfam, že naďalej budete takto pozitívne prispieť k zvládnutiu tejto spoločnej výzvy až do konca môjho mandátu a aj po ňom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Ashton. A teraz na jednu minútu má slovo pani Nejnsky v mene výboru pre rozpočet. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážený pán Brok, vážená pani eh, podpredsedníčka komisie. Za posledné dva roky sme sa zaoberali štruktúrou ESVČ. Teraz je na čase zamyslieť sa nad ďalším rozvojom tejto služby ako jedno z piliera eh, fungovania Európskej inštitúcii. Preto si myslím, že rozdeľovanie a fungovanie delegácií E, by malo závisiť od strategických záujmov Európskej únie. Iba tým, že si stanovíme priority, budeme schopní optimálne a efektívne využívať zdroje a je expertov. E, vzhľadom na rozpočtové škrty, ktoré sú nevyhnutné, si myslím, že Európska e, bankašia služba a taktiež členské štáty musia už spolupracovať aj v operatívnych e, krokoch, aj čo sa týka výmeny skúseností. Iba tak e, sa nám podarí zabezpečiť, že Európa bude konať jednotne a že sa podarí presadiť všetky priority. Na záver požadujem e, a vyzývam vedenie ESVČ, aby zabezpečila zemepisnú rovnováhu v zastavení pracovníkov tým, že bude podporovať viac pracovníkov zo strednej a východnej Európy. Oceňujem E, vašu snahu, pani Eštenová, v otázke rodovej rovnosti. Dámy a páni, táto rozpráva nie je institucionálnou e, retorikou. Ide tu o možnosť zamyslieť sa nad úlohou Európskej únie na medzinárodnej scéne. Ďakujem. Gracias. Eh. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, nevidím tu pána Kalfinana i jeho mieste, ktorý sa mal vyjadriť v mene výboru pre rozpočtovú kontrolu. Uvidíme, či príde v priebehu diskusie, takže začneme teraz s rečníkmi, ktorí budú hovoriť v mene príslušných parlamentných skupín. A najprv dve minuty, na dve minúty má slovo pán Salafranka v mene EPP. Ďakujem pekne, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, dámy a páni. Toto odporúčanie Chceme teda poblahoželať eh, kolegovi Brokovi a Gualtierimu eh, za túto správu. Je naozaj eh, v súlade s rozhodnutím Rady z roku 2010 prispieť lepšie k revidovaniu, tak ako to bolo schválené na Rade ministrov. Myslím, že toto je jasné, že ESV, čo je naozaj operatívne, funguje a je potrebné uznať zásluhy vysokej predstaviteľky a jej spolupracovníkov, obzvlášť pána Výbona. Vzhľadom na tom chcem zdôrazniť, že musíme však vypichnúť logiku fungovania SVČ v určitom právnom rámci a to je rozhodnutie rady, ktorý stanovil určité osobné personálne opatrenia a takisto určitú ambíciu. Avšak služba musí byť taká, ako by mala byť a nemôžeme zase robiť veľké zázraky, pretože tie osobné, ako aj finančné prostriedky pre SVČ, pre celú Európsku úniu sú naozaj veľmi podobné ako prostriedkom, ktoré má napríklad dispozícii taký štát ako napríklad Dánsko. Je potrebné sa, a je možné zlepšiť napríklad koordináciu práce medzi SV a členskými štátmi, ako aj európskymi inštitúciami. Môžeme posilniť e, tým, že posilníme kompetencie, môžeme to zabezpečiť tak, že posilníme kompetencie, kompetencie vysokej predstaviteľky, že využijeme ministrom zahraničných vecí jednotlivých e, členských štátov, ktoré odporúči e, vysoká predstaviteľka pre Task Force a tým, že budeme sa snažiť dosiahnuť synergiu medzi rôznymi administratívami. Iný dobrý príklad je e, podpis medzi španielským kráľovstvom a Jemenom ohľadom zabezpečovania konzulárnych e, služieb tejto krajiny. Je tu je veľmi dôležitý prvok. Je potrebné využiť všetku skúsenosť e, diplomatických služieb členských štátov tým, že budeme recyklovať ich pre európsky záujem a takisto motivovať úradníkov európskych inštitúcií. A toto je zásadný moment, aby sme začali s mobilizáciou politickej vôle, aby Európska únia hovorila jedným hlasom, takisto tak konala a aby sme mali zahraničnú politiku, ktorá by bola čo najefektívnejšia, najkoherentnejšia a najviditeľnejšia a preto, aby sme sa vyhli takým neželateľným situáciám, tak ako sa to stalo v rámci diskusí o Sýrii tým, že musíme samozrejme e, sa snažiť e, v rámci týchto všetkých výhod hľadať tú našu spoločnú výhodu. Ďakujem pekne, pán Sala Franka. A teraz má slovo pani Gomez, ktorá bude hovoriť v mene e, kolegov socialistickej skupiny. Dobrý deň. Vytvoriť e, inštitúciu od začiatku, od nuly, to vôbec nie je ľahké. Preto naozaj e, klobúk dole, pán Vímov, pani vysoká predstaviteľka, myslím si, že si zaslúžite, aby sme sa vám poďakovali. E, Dva roky veľmi rýchlo ubehli od vytvorenia SVČ a Momentálne sa snažíme vykonať prvé kroky k eh, spoločnej efektívnej zahraničnej politiky potrebujeme veľké ambície, aby táto služba bola v, súčasťou spoločných politiky, ktoré bránia naše spoločné hodnoty a ktoré budú podporovať strategické záujmy EÚ na celom svete. A my eh, nemôžeme mať strach aby sme eh, to takto potvrdili, je potrebné preto, aby vysoká predstaviteľka zabezpečila koordináciu medzi všetkými nástrojmi Európskej únie, ktoré sa týkajú vonkajšej činnosti, humanitárna pomoc, obchodné politiky a tak ďalej. Ako, keďže má túto svoju dvoj, tieto dve žezla, ktoré drží v rukách, aj predstaviteľky pre ESVČ a podpredsedkynia komisie, rôzni komisári musia akceptovať vaše riadenie, vaše líderstvo a musíte vykonávať nátlak nielen na ostatných komisárov, ale takisto aj na európske vlády. Je potrebné zabezpečiť, aby ste eh, sa venovali aj európskej bezpečnostnej politike, hlavne kvôli tomu, aby ste eh, neakceptovali, že v takémto období krízy eh, členské štáty strácali svoje kapacity a strácali tie nevyhnutné eh, síly. Je potrebné optimalizovať zdroje preto, aby boli v službách Európy, ktorá má určité povinnosti, ktoré musí plniť, pokiaľ ide o globálnu bezpečnosť. A tak, ako ste to už povedali, ako hovoríte, naša politika sa musí opierať o ľudské práva a o šírenie demokracie. My máme osobitného zastupcu pre ľudské práva a myslím, že musíme zabezpečiť jeho väčšiu viditeľnosť, musíme podporiť ho eh, na eh, pri výkone jeho úloh. Je potrebné tiež zabezpečiť to, aby dialog s našimi strategickými partnermi, ako je napríklad Čína, USA, Brazília a tak ďalej, bol transparentný, pokiaľ ide o e, ciele, ale takisto aj výsledky. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda a v mene liberálov ma odozdávam slovo na dve minúty pani Nates Witterberg. Madam High Representative. Pani vysoká predstaviteľka, Lisabonskou zmluvou Európska e, spoločná obranná politika dospela, pretože vytvorila základy pre skutočnú Európsku diplomatickú službu. Isté, že nemohli sme to nazvať diplomáciou, pretože iba členské štáty majú diplomáciu a preto sa to nazýva um, ehm, e SVČ, teda služba pre vonkajšiu činnosť, preto e, neexistujú veľvyslanectva Európskej únie, ale delegácie a ich vedúci nemôžu niesť e, funkciu veľvyslanca, ale sú vedúcimi delegácií. Sú to síce malichernosti, ale popisuje to e, trošku nedostatky zahraničného pôsobenia členských štátov a úvodná neochota spolupracovať e, s týmto novým subjektom, teda už len samotná existencia relatívne dobre fungujúcej ESVČ menej ako 3 roky po tom, čo bola vytvorená, je podľa mňa veľmi pozitívnym prvkom eh, už sa mimo sebe. A je to vlastne taký malý zázrak, z ktorého by sme sa mali potešiť. Isté, že je tu čo zlepšovať. Eh, kompetencia a kombinácia troch funkcií vysoká predstaviteľka, predsednička Rady pre zahraničné otázky a podpredsednička komisie by si vyžadovalo nad človeka nejaké nadprirodzené e, sily. E, vy máte naozaj veľkú vytrvalosť, veľa energie, pani Oštenová, ale predsa len aj tak e, by ste si zaslúžili jedného alebo viacerých zástupcov, ktorí by vás mohli aj politicky zastupovať vo vašich funkciách. Taktiež je tu potreba flexibility a taktiež lepšie prispôsobiť situáciu a veľmi rýchle mu sa rýchlo, rýchlo sa meniacemu aktému dianiu a taktiež e, medzi inštitúciami je e, stále čo zlepšovať tejto oblasti. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz má dve minúty na svoj príspevok v mene zelených pani Brantner. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem Vítajte, pani Oštenová. Tak ako povedali kolegovia, naozaj ste dosiahli mnoho za posledné e, tri roky a zaslúžite si toto uznanie. Ale súhlasím aj v tom, že je stále čo zlepšovať. Mali by sme využiť túto revíziu na skutočné zamyslenie sa nielen na um, odklikávanie políčok toho, čo sme dosiahli. Chcela by som vzoriť na niekoľko konkrétnych tém. Myslím, že jeden z hlavných cieľov ESVČ je, aby sa Európska únia stala jedným z najlepších aktérov, čo sa týka prevencie konfliktov, riadenia krízy a taktiež reakcie na konflikty a riešenia. E, taktiež e, ste veľmi dobre predniesli výsledky v otázke Kosova a Srbska, ale e, chcela by som sa vyjadriť k situácii, o ktorej nepočúvame veľmi často vyjadrenia. Napríklad k Jemenu, myslím, že tu SVČ odviedla vynikajúcu prácu, ale je stále čo zlepšovať. Mali by ste sa ujať svoje úlohy ako podpredsednička komisie o mnoho serióznejšie a po druhé, naozaj si myslím, že musíme integrovať jednotlivé štruktúry lepšie, musíte diskutovať, respektíve diskutovali sme s pánom Popovským a on tvrdil, že on je vhodnou štruktúrou a ja naozaj mám veľký obdiv pred ním On je však iba jeden človek a nemá za sebou štruktúru, ktorú by potreboval. Myslím, že je na čase vytvoriť tú štruktúru, ktorá je potrebná, o ktorej sme hovorili pred troma rokmi a ešte stále som presvedčená, že by to výrazne posunulo Európsku úniu v jej reakcii konať e, a reagovať na krízy. a druhá vec, a teší ma, že ste to spomenuli, že si myslíte, že je príliš veľká duplikácia, príliš e, veľa ľudí je na tých vrcholných pozíciách, príliš má ľudí priamo v teréne. Som veľmi rada, že ste to povedali aj vy sama a že sa budete snažiť to riešiť aj v rámci rozpočtu na rok 2014 a ďalej, čo sa týka rodovej vyváženosti. E, vy ste navrhli e, akčný plán, ktorý je zameraný na riešenie prekážok v tejto oblasti, štrukturálnej oblasti. Ja si Myslím, že sú ešte stále štruktúrálne prekážky žien, ktoré sa chcú predstaviť v diplomácii. Bolo by vhodné, keby sa to aj v tejto fáze revízie eh, eh, riešilo. Máte vlastne pani Eštonová, tri funkcie, ako by ste mali mať tri hlavy. Prosím, navrhnite vo vašom vlastnom záujme e, zástupcov pre všetky tieto funkcie, pretože nemôžete byť na viacerých miestach zároveň. V mene ECR má e, slovo pán Tanok. Ďakujem pekne. Bol som pôvodne dosť skeptický k e SVČ. Um, ehm, pretože to znamenalo nepriateľný presun právomoci z národnej úrovne. Ale teraz som trošku upravil svoj názor na Kathy Ashtonovú. Vidíme inštitúciu, ktorá vznikla úplne od nuly. Je tu potenciál pridať hodnotu eh, v tých oblastiach, kde je konsenzus eh, v zahraničnej politike, tam, kde členské, členské štáty hovoria jedným hlasom a, a kde e, nie konflikt s NATO, napríklad organizácia sankcií proti e, jadrovému programu Iránu, ďalej vynikajúca práca e, v oblasti Atalanty, ďalej výrazné zníženie piráctva na pobreží Somalska, taktiež misie v Mali, v Barme a taktiež vynikajúce výsledky dohody medzi Srbskom a Kosovom. Ja tu naozaj blahoželám eh, pani vysoká predstaviteľka. Tieto úspechy dokazujú presne to, čo chceme od ESV, čo je a síce úspory, teda príde sa táto organizácia a taktiež užitočné kroky eh, za presne zadefinovaných parametrov. Eh, táto správa sa snaží rozšíriť pôsobnosť ESVČ nad rámec týchto podmienok a taktiež nad rámec právomocí inštitúcií. Toto nemôžem prijať Ehm, pretože to znamená, aby sa vytvorili vojenské jednotky EÚ, pretože by to bolo predovšetkým francúzske a britské jednotky, ktoré by nie sú všetku ťarchu na sebe. Znamenalo by to koniec jednohlasnosti, jednomyselnosti e, vo veciach spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. A znamenalo by to, že takéto jednotky by sa mohli využiť v boji bez podpory e, členských štátov príslušných Zahraničná politika je kľúčovou kosťou e, pôsobenia členských štátov a členské štáty majú odlišné priority. Je nepriateľné nútiť členské štáty, aby sa venovali takýmto vysokonákladným a nebezpečným operáciám. Skupina ECR taktiež odmieta znižovanie e, pôsobnosti členských štátov na rade. Aktuálne predsedníctvo e, šiestich mesiacov je základným princípom e, fungovania inštitúcií a všetko, čo by sa zmenilo, e, by výrazne narušilo fungovanie, taktiež dodržovanie demokracie a priame zodpovednosti v štruktúrach EÚ. No a v neposlednom rade e, je potrebné opätovne sa zamyslieť nad otázkou relaxu. Prečo nie je delegácia v Paname, ale veľká na Barbadose? Teraz máme jednu modrú kartu. Alexander, keď ti odozdám slovo alebo teda neodozdám oslov, slovo o tých, ktorí budú žiadať o modrú kartu, takže ťa poprosím, aby si to urobil stručne, pretože inak neukončíme toto zasadnutie môžeš použiť tie argumenty alebo pripomienky, ktoré máš na svojho kolegu Tenoka. Takže teraz odozdám slovo na 1,5 minúty pánovi Darmutovi v mene EFD. Uh, e, e e SVČ je zahraničnou službou Európskej únie. Zahraničná služba Európskej únie je založená na predpoklade, že existuje spoločný záujem medzi 27 členskými štátmi. E, toto je e, chyba. Je to nesprávna domnienka. V Líbii iba 8 členských štátov sa zúčastnilo operácie, nie 27. A jeden z nich nie je členom EÚ. 27 členských štátov predstavuje koalíciu eh, neochotných a niekedy eh, dokonca eh, ani nie to. Taktiež je tu ehm, nepredstaviteľná výška nákladov na túto SVČ. Ehm, pracovníci tejto služby sú vysoko platení, veľmi vysoko. Až 100 pracovníkov má mzdu, ktorá je vyššia ako mzda ministra zahraničných vecí Veľkej Británie E, finančné prostredie e, vedie k tomu, že Veľká Británia uzatvára svoje veľvyslanectvá a konzuláty e, a predsa musíme prispievať, a to veľmi významne, k fungovaniu ESVČ tak, aby sa presadzovala zahraničná politika, ktorá nie je, a opakujem, nie je našou. A toto všetko ESVČ e, opäť raz dokazuje, že členstvo Veľkej Británie v EÚ je v skutočnosti znížením a zmiernením nášho vplyvu vo svete. Ďakujem. Ďakujem pe- pekne a teraz na 1,5 minúty pán Billy Mayer v mene GUE NGL. Pán predseda, táto skupina bola veľmi zdržanlivá keď sa vytváralo toto ESVČ, práve kvôli jeho štruktúre, kvôli jeho mandátu a takisto aj kvôli tomu, že nemôžeme kontrolovať priamo zo strany Európskeho parlamentu túto službu. Vo všeobecnosti vonkajšia eh, činnosť hociakého členského štátu je podriadená kontrole národných parlamentov. V tomto, toto však nie je v tomto prípade a myslím si, že je to veľ, máme veľké obavy, pretože tým pádom sa prekrýva zahraničná politika členských štátov a takisto aj Európskej únie. Ide o štruktúru, ktorá by potrebovala oveľa e, relevantnejšiu úlohu zohrávať aj voči Európskemu parlamentu a sme naozaj veľmi ďaleko, dámy a páni, od toho, aby sme mali spoločnú zahraničnú bezpečnú politiku, ktorá by bola zjednotená. Toto je naozaj realita. A preto je veľmi ťažké, aby sme mali taký SVČ, ktorý by znášal aktivity v rámci vonkajšej ako aj bezpečnej spoločnej politiky, ktorá, bezpečnej eh, politiky, ktorá inšala možno bude takou politikou, ktorá bude sa opierať o spoluprácu, o demilitarizáciu a o snahu o vyriešenie vojnových konfliktov mierovou cestou. Ďakujem pekne a teraz e, skončili e, rečníci v mene politických skupín a teraz e, budú sa vyjadrovať individuálne jednotliví kolegovia a najprv 1,5 minúty pán podpredseda Protaševič. Bardzo, pani przewodniczący, szanowna pani wysoka przedstawiciel. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani vysoká predstaviteľka, na úvod by som chcel povedať, že ESVČ, ktorá vznikla úplne od nuly pred 2,5 rokmi, dokazuje, že je veľmi užitočná a účinná. Aby som odvodnil toto svoje stanovisko, e, chcel by som vás informovať o situácii, ktorá sa týka Srbska a Kosova, ďalej iránskeho jadrového programu alebo operácie proti pirátom v Somálsku. No a osobne môžem dodať ako predseda podpredseda parlamentu, ktorý má na starosti krajiny východného prsterstva, som, som spokojný s tým, že naša politika susedstva aj vrátanie východného partnerstva je taktiež predmetom činnosti ESVČ. Osobné rozhodnutia, ktoré sa týkajú delegácií EÚ v krajinách východného partnerstva, by sa taktiež mali vnímať pozitívne. Avšak tu by som e, vás chcel požiadať, aby sa posilnila pozícia vedúcich delegácií a to aspoň tým, že sa presunú niektoré úlohy nižším členom administratívy, tak aby sa vedúce delegácii mohli venovať iba tým najvýznamnejším otázkam. Ale isté, že vždy sa dajú veci zlepšovať. Mm, Chcel by som eh, upriamiť vašu pozornosť na stanovisko Amnesty International, ktoré hovorí, že pokiaľ ide o ochranu a propagáciu ľudských práv, Európska únia je menej efektívna v súčasnosti, ako bola pred vytvorením ESVČ teda musíme toto napraviť. No teraz na jednu minútu má slovo pani Jakoncári. Ďakujem pekne. Vo svete sa v tejto chvíli rozdeľuje moc a možnosti e, opätovne. A preto je veľmi dôležité, aby Európska únia hovorila jedným hlasom e, v oblasti zahraničnej politiky a preto je dôležité, aby e, posilnila svoju činnosť ESVČ. Pani Aštanová, vy ste urobili v tomto smere veľa práce a naozaj historickým úspechom e, sú mnohé vaše kroky, ale ešte stále si dovolím a trúfnem pochybovať, e, že ste predsa len akýmisi väzňami tejto obrovskej byrokracie nedokážete úplne naplňať tú politiku, ktorý by, ktorú by ste boli chceli. A preto by bolo potrebné znižiť túto byrokratickú záťaž e, a napraviť tie nedostatky a predovšetkým komunikovať s rôznymi členskými štátmi a s rôznymi e, aktérmi. Ešte by som chcela vypichnúť jednu vec, ak dovolíte, a síce či by sa mohla sa inštitúcia, ktorá bola bližšie občanom, ak by sme zlepšili našu činnosť v krízových situáciách, napríklad v konzulárnych službách, napríklad e, keď fínsky pár a jeden rakúsky občan boli unesení. Obrátili sa na mňa s otázkou, či má zastupiteľstvo e, e SVČ e, nejako im pomôcť v ich prepúšťaní, oslobodzovaní. A nevedela som vlastne, čo im mám na to odpovedať, ale v každom prípade ďakujem vám za vaše úspechy a za vašu činnosť. Ďakujem pekne a teraz odozdám slovo na 1,5 minúty pánovi Lambsdorfovi. Much, uh, Ďakujem, pán predseda. Chcel by som pripomenúť, že asi pred tromi rokmi Franciska Brantner a ja sme vytvorili uh, to, čo sme navzájomili priateľovia SVČ, uh, e, kam, kde by mal byť priestor na diskusiu o tom, ako by to celé malo byť štrukturované. Niektoré z vecí, uh, ktoré sme navrhli, sú dnes opäť na programe, jednak teda tí politickí zástupcovia. My sme od to odporúčali, nebolo to veľmi privítané tými, ktorí iniciovali službu, ale veľmi rýchlo sa ukázalo, že uh, toto e, táto všade prírodnosť sa nedá očakávať od vysokej predstaviteľky. To je jednoducho nemožné, aby bola všade naraz, preto treba aby mala zástupcov. To je prvý bod odporúčania parlamentu. Druhá vec, o ktorej sme diskutovali a ktorá sa realizovala, bola širšia štruktúra vedenia. Nie len, že by mal generálny tajomník všetky právomoci, aj keď e, samozrejme nechceme, aby tu bola nejaká šedá eminencia za, e, v zákulisí. Chceme mať čo najviac informácií z čo najviac zdrojov, a myslíme si, že ak sa to bude upravovať, tak ten princíp naďalej platí. Posledná vec, e, kolega Dartmouth to spomínal, áno, členské štáty zatvárajú e, a veľvyslanectva konzuláty, áno, e, môže ESVČ byť pridanou hodnotou, pretože členské štáty tam naďalej budú zastúpené prostredcom služby, ktorá je ich vlastná. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem pekne a teraz eh, ešte eh, eh, ťa chcem poďakovať za tvoje chápanie ako kolegu a priateľa. Teraz na pol minúty má slovo pani Lunaček. ďakujem, pán predsedajúci, pani Ešten, dámy a páni. Aj ja srdečne blahoželám pani Ešten a jej týmu k tomu, čo dosiahla za posledné 2,5 roky, naozaj to nebola hračka a za to si zaslúži pochvalu a uznanie, pretože kde inde sa stane, že by štruktúra podnik, nejaká inštitúcia bola vybudovaná a v prvom rade sa najprv menujú tí špičkoví ľudia, až potom sa rozhodne o tom, ako to celé bude vyzerať. E, takže na, za toto si naozaj zaslúžite pochvalu a uznanie. Určite to nebolo jednoduché, povedali to už aj predrečníci, na to treba nadľudské síly, ak sa to má podariť bez toho, aby tu bola nejaká kritika. Ja tiež lutujem, že ehm, bez veľvyslanectva EÚ v zahraničí sa nevolajú veľvyslanectva, ale delegácie. Dúfam, že to bude v budúcnosti dať zmeniť. Chcem vám srdečne poďakovať za to, ako ste dokázali Kosovo a Srbsko ehm, prímeť k dohode a tá sa teraz snáď aj zrealizuje. To bol naozaj výkon, ktorý vojde do dejín a to hovorím ako spravodajkynia tohto parlamentu pre Kosovo. Ale sú tu aj mnohé uh, dôvody, ktoré bránia vo vyčerpaniu plného potenciálu SVČ a tie dôvody nie sú v SVČ, tie sú v štruktúre EÚ, tie sú v pravidle jednohlasnosti e, rady a v určitých možno takých žialivostiach, najmä tých väčších členských štátov, ktoré nechcú, aby naozaj ESVČ mala centrálnu úlohu a dôležitú úlohu v e, európskej záležnej politike. Eh, ale to nie je vaša chyba, hm, tá chyba je inde, na to by sme potrebovali nový konvent, ktorý by to celé dal na novú úroveň. Eh, plochejšia štruktúra, zástupcovia vás v budúcnosti, to bude potrebné. Ja vidím, ako bojujete o to, aby bolo na špičke viac žien, aj si niečo presadili, ale ale tuto by bolo dôležité, aby členské štáty menovali viac žien, aby ste to potom mali jednoduchšie e, nájsť ženy do týchto pozícií. Ďakujem pekne. Eh, pani kolegyňa, teraz na jednu minútu má slovo pán Koval. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem. Eh, ďakujem pán predsedajúci, pán komisiárka. Ja som veľmi e, intenzívne sledoval vašu prácu, najčastejšie na, e, sa zameriavam na Ukrajinu, Moldavsko, Bielorusko a mohol by som povedať ďalšie krajiny. Toto sú veľmi úspešné príklady. E, SVČ sa stáva prvkom európskej, eh, eh, európskej inštitúcií a naozaj eh, by bolo dobre, keby partneri vo východnom partnerstve videli SVČ ako partnera z našej spoločnej Európy v budúcnosti. Čo nám chýba? Snažíme sa posilniť SVČ umelo. Mali by sme ho posilniť dobrou prácou, umierneným prístupom. A takýto umiernený prístup bude silou SVČ. Čiže čo tu chýba? Mm, vy veľmi dobre hovoríte o právach žien, ale prečo nehovoríte aj o právach kresťanov? Tí sú v mnohých regiónoch prenasledovaní a potrebujú aj váš hlas, pani komisárka, a vyzývajú Európsku komisiu, aby ich podporila. Potrebujeme lepšiu národnú rovnováhu, pretože Polsko veľmi zaostáva v štatistikách. Ak SVČ má byť úspešná, tak musíte zabezpečiť, aby sa zachovala rovnováha. Ďakujem pekne, pán Koval. A teraz pán Fanheke má jednu minútu slovo. Dank u voorzitter. Het spijt mij een beetje dat ik de heersende consensus moet doorbreken. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi veľmi ľúto, že teraz musím prerušiť tento konsenzus, ale ja mám skôr taký pocit, že ESVČ je takým školským príkladom toho, ako sa to nemá robiť a ako to vôbec ďalej nemá byť v rámci labyrintu európskych inštitúcií. Doporučenie, o ktorom budeme zajtra hlasovať, tam by som podporil Eh, tam ide, tu by som podporil, tam ide myslím, že o zlepšenie, ale myslím si, že je tu veľký problém, ktorý je iný, pretože eh, sa tu pracuje na celom rade veci, dokonca pani baronka Ashton môže ísť raz do dôchodku, je tu veľký profitariat, sú tu aj preplácaní diplomati, ale ústredný problém stále existuje. Európska únia nie je federálny štát, nie je mi teda jasné, E, nie je teda jasné, že by mala jednotnú zahraničnú politiku a preto nemôžeme mať aj takúto diplomáciu. Môžeme to ľutovať, ja to ľutujem, ale myslím si, že nemôžeme každý rok pumpovať stovky miliónov eur, e, eur do projektu, ktorý vôbec, ale vôbec nič extra neprelomí a vôbec nenahradí tú existúciu diplomáciu členských štátov. Ďakujem pekne. A teraz na 1,5 minúty má slovo pán Danžon. Ďakujem pekne, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka SVČ a funkcia, ktorú máte vy, sú pozitívnym výtvorom Lisabonskej zmluvy napriek nedostatkom, napriek úpravám, ktoré sú potrebné, napriek našim častým kritikám. nezabudame, že keď žiadame od našich spoločných spoluobčanov, aké sú tie oblasti, kde by chceli vidieť Európsku úniu, ktorá by zohrávala kolektívnu dôležitejšiu úlohu, ktorá by bola aktívnejšia, tak diplomácia a bezpečnosť sú jednou z priorit, ktoré vypichávajú. Preto je pozitívne vidieť takýto vývoj. Za tri roky samozrejme sa nemôže vytvoriť spoločný diplomatický zbor a takisto spoločnú diplomatickú kultúru, ale pokroky sú nepopierateľné a sú tu. Preto eh, chvalujeme všetky eh, odporúčania, ktoré tu spomenuli kolegovia a spolu spravodajcovia Brok a Gualtieri. Chcel by som zdôrazniť otázku eh, civilných a vojenských misií EÚ. Ja v rámci svojich funkcií som sa stretol so všetkými šéfmi misií, navštívil som všetkých šéfov misií a častokrát opakujú to isté. Žiaľ Bohu, plánovanie častokrát príliš obťažné, príliš nedostatočné, eh, koordinácia, ktorá nie je dostatočná, flexibilita, ktorá skoro vôbec neexistuje. Toto sú tie problémy. Musíme zlepšiť rozhodne toto a eh, myslím si, že v hre je je aj naša dôveryhodnosť, ako aj naša viditeľnosť. Chcem zdôrazniť, pani vysoká predstaviteľka, hlavne vaše žezlo podpredsedkyničky komisie. E, myslím, že e, teda tie mechanizmy komisie, ako aj financovanie komisie by mali byť oveľa efektívnejšie využívania ne, v rámci našich e, najzvonkajšej činnosti. Ďakujem pekne, pán Danžana. A teraz na jednu minútu má slovo kolegyňa Maria de Muniz de Urquita. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zdôrazniť toto odporúčanie Európskeho parlamentu. Dva pozitívne pozitívne body. Poprvé, aby e, sa vyhlo zdvoj, na, e, dvo, zdvojovaniu e, úloh medzi radou a SVČ, aby sa jasne špecifila úloha vysokej predstaviteľky, aby sa mohlo nahradiť buď komisármi Relax a sú tu avšak aj pozitívne aspekty. My musíme byť ambiciozní, aby ESVČ vypichol e, diplomátov z členských štátov, ktorí by uzatvorili svoje veľvyslanectvo e, v prospech veľvyslanectiev EÚ. E Je dôležité, aby to bola naozaj užitočná služba, ktorá môže znížiť náklady EÚ bez toho, že by sa znížila ochrana našich občanov v tretich krajín. A naozaj ešte vážna kritika, tak SVČ, ako aj odporúčanie, odporúčania Európskeho parlamentu. Vôbec sa nevenujeme e, ozajstnému problému e, nerovno, e, nerovnosti pohľavy. Okrem pani Ashton je tam len 0,1% na vysokej úrovni, menej ako na AD7, menej ako 20% ED13 a menej ako 10% na AD20 a 70% na úrovni asistentiek sú ženy. Takže myslím si, že toto musíme napraviť. Toto bol záväzok záväzok, ktorý ste vy schválili, to je politika EÚ, parlamentu, už končíme predseda, EPP a takisto aj výbor pre zahraničné veci odmietuje pozmeňujúci návrh z našich socialistických radov, aby na v tomto odporúčaní, ktoré bolo schválené v rámci Európskeho parlamentu, boli odporúčané kvóty, ktoré by boli oveľa vyššie a pán predseda prerušuje rečničku. A teraz na jednu minútu má slovo pani eh, Jatemaki. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, teší ma a je podľa mňa veľmi dôležité, že tuto v tomto uznesení Európskeho parlamentu eh, sa vyjadrujeme k vývoju ESVČ a že zdôrazňujeme zemepisnú rovnováhu zastúpení pracovníkov. Čo sa týka aj tej zemepisnej rovnováhy a rozdelenia pracovníkov, myslíme týmto, že všetky členské štáty by mali mať e, rovnocenne zastúpených svojich pracovníkov v ESVČ. V tejto chvíli je to tak, e, že v ESVČ dominujú e, veľké štáty a pôvodné členské štáty. 14 diplomatov je z Francúzska. Isté sú to veľmi dobrí diplomati, ale aj v iných členských štátoch sú vynikajúci diplomati. Ako e, povedala už pani Aštonová, 18 pochádza z 12 nových členských štátov, ale druhá časť tvrdenia je to, že e, z EU15 pochádza 82 Toto rozhodne nie je rovnovážne zastúpenie a je potrebné to napraviť. Teda je tu Eh, rozhodne eh, čo naprávať, je potrebné prijať kroky a parlament žiada o nápravu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz na jednu minútu pánovi Piotrovskému. Ďakujem pekne. Revízia fungovania ESVČ by mala zabezpečiť aj geografickú rovnováhu. Vo správe v článku 40 Európsky parlament zvýrazňuje potrebu využiť všetky aktivity na zachovanie alebo posilnenie geografickej rovnováhy na všetkých úrovniach, na všetkých postoch. Ale ešte stále tak um, rovnováha chýba. Rôzne členské štáty, vrátane Polska, majú malé zastúpenie v EVSVČ, keď to porovnáte napríklad s diplomatmi z tzv. starých krajín EÚ. Polsko, ktoré je šiestým najväčším členským štátom EÚ, má zo 140 delegácií, by malo mať 12 postov, nie 4, ako je to momentálne. A takisto sú Poliaci nedostatočne zastúpení na nižších pozíciách na ESVČ a uh, Európsky parlament hm, považuje geografickú rovnohu za dôležitú. Mal by zohľadniť možno národné kvóty v tejto službe. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som spokojný, že odporúčania Broka Gualtieri zdôrazňujú to, že ESVČ je novým, e, novou službou, takže nemôžeme očakávať to, že bude fungovať naplno na 100% e, po prvých e, dvoch, troch rokoch fungovania. Myslím, že niektorí z kolegov boli trošku tvrdí voči pani Aštonove vzhľadom na všetky tie obmedzenia, ktoré musí čeliť počas eh, celého tohto procesu vytvárania. Domnievam sa, že kľúčovou úlohou by mala byť, eh, alebo kľúčovým slovom by to mala byť flexibilita. Flexibilita, pokiaľ ide o pre redistribúciu eh, tak zdrojov ako aj personálu, vtedy, keď sa menia hm, politické priority, tak ako nám to ukázala aj arabská jar, schopnosť rýchleho, rýchlej reakcie pri vonkajších aktivitách a viac flexibility pre operatívne e, činnosti, pokiaľ ide o spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku. Videli sme to počas e, kríze v Mali. Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou na rade by bola veľmi dobrá myšlienka. V tomto prípade chcem zdôrazniť ešte jeden bod, že aj keď služba nemá za cieľ nahradiť národné diplomácie, táto služba e, je e, integrovaná do takého kontextu, kde áno, na národnej úrovni musíme čeliť e, rozportovým škrtom, pokiaľ ide o diplomatické zastúpenie. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán kolega, hovorí pán predseda. Teraz jednu minútu má pán Kreisdorfer ich begrüße es sehr dass wir eine zwischenbilanz Vážený pán predseda, naozaj vítam, že tu máme takúto bilanciu, že sa posudzuje, čo sa osvedčilo, kde je potenciál na zlepšenie pri posledných e, rokoch kríz sa ukázalo, že potrebujeme silnú politickú vedúcu úlohu e, vysokého predstaviteľa a úspešnú spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku, e, ktorú môžeme takto tvoriť. Vážená pani Cathy Ashton, môžete lepšie využiť svoj potenciál. A ako podpredsednička komisie a predsedajúca tých členov komisie, ktorí zodpovedajú za zahraničnú politiku. My vás budeme celých, celé sily podporovať a Samozrejme sú dôležité zjednodušené štruktúry, lepšia koordinácia, aby sa posnenila efektívnosť. Rozhodujúce pre našu zahraničnú politiku je aj to, že e, oblasť politiky európskeho susedstva zostane v kompetencii komisie a e, teda bude podliehať e, metóde spoločenstva. Nesmie sa to preniesť na medzivládne štruktúry, takže ešte raz blahoželáme k vašej doterajšej práci. Odvedli máte vynikajúcich spolupracovníkov, spolupracovníčky a Obzvlášť by som chcel spomnúť vášho kolegu po vašej ľavej ruke, ktorý aj tu v parlamente robí vynikajúcu prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Wolf. A teraz eh, na 1,5 minúty má slovo pani Janaku. Ďakujem pekne, pán predseda. Je pravda, že vytvorenie tejto zahraničnej služby nám prinieslo až do teraz veľa pozitívnych vecí a ja chcem poblahožovať pani Ashton za jej úsilie, za to všetko, čo vykonala. Ja viem, že to nebolo vôbec jednoduché, ale keď sledujeme ten vývoj tejto služby, uvedomujeme si tiež, že sú tu niektoré veci, ktoré je potrebné zmeniť, aspoň to žiada parlament. Najprv, pokiaľ ide o tú hierarchickú štruktúru. Toto by malo byť oveľa lepšie aplikované. Zdá sa, že Niektorí vysokí predstavitelia, vysokí úradníci majú oveľa lepšiu pozíciu ako iní. Zdá sa, že tie úlohy sú prerozdelené medzi SVČ a komisiou takým spôsobom, že veľmi ťažko to môžeme častokrát zdôvodniť. Máme taký dojem, že je potrebné, aby tu bolo oveľa viacej žien zamestnaných v rámci SVČ A je potrebné, aby Brusel takisto zdôraznil oveľa viacej otázku obrany. A tiež je potrebné, aby služba bola oveľa efektívnejšia, pokiaľ je vyzvaná, aby zareagovala, a keď je vyzvaná, tak aby zareagovala čo najrychlejšie v zahraničí. Avšak v každom prípade vieme, že veľa vecí bolo vykonaných, že sú tu iniciatívy, snahy, ale je potrebné priniesť e, alebo zapracovať ešte viacej zmien takým spôsobom, aby ESVČ oveľa lepšie dokázala s našim spolupčanom ten výsledok, e, ktorý sa podarilo dosiahnuť, aby bola viditeľnejšia, pretože zatiaľ e SVČ vôbec nie je viditeľná a Samozrejme, vzhľadom na to úsilie, ktoré bolo vykonané, tie výsledky nie sú až tak na úrovni. Ešte by bolo potrebné tam vykonať viacej. Ďakujem pekne. A teraz má slovo na jednu minútu pán Cortez Lastra. E, pán predseda, chcel by som poblahoželať pani podpredsedkyni komisie a vysokej predstaviteľke pre, za túto vynikajúcu diplomatickú prácu, ktorú vykonala v rámci SVČ. A takisto uznať, že e, je to ešte mladá organizácia, aby sme mohli zvážiť naplno fungovanie a štruktúru tejto e, služby služby. Keďže e, ako, súčasť, e, ako člen s socialistov som veľmi rada, že e, sa pani Eštan obratila na výboru pre zamestnanosť, pretože máme spoločné témy. Myslím si, že je potrebné zhodnotiť pridanú hodnotu SVČ pre EÚ. Obzvlášť by sme mali oveľa lepšie zlepšiť kvalitu, efektívnosť programovania a programov e, e ESVČ. Chceme, aby komisia napriek ťažkostiam, ktoré boli na začiatku, posilnila svoje úsilie, aby lepšie koordinovala politiky v rámci rozvoja a aby ukázala pozitívny, e, pozitívny, aby to mala pozitívny dopad na budúce finančné obdobie na začiatku 2014. Je potrebné, aby sme naozaj zabezpečili zrovnoplnenie a správne rovnaké zastúpenie oboch pohľaví. Ďakujem pekne, Ricardo. A teraz na 1,5 minúty má slovo pán Eduard Kukan

Ďakujem pekne, Eduard. A teraz na 1,5 minúty má meno pán podpredseda Otmar Karas. Pani podpredsednička, dámy a páni, keď sa opýtame ľudí, čo chcú od EÚ, chcú v prvom rade spoločnú zahraničnú politiku. Chcú jasné jasný, eh, čitateľný, jasnú čitateľnú tvár EÚ vo svete. Keď sa pozrieme na vývoj, na dôsledky globalizácie mm, na tento kontinent, tak vieme, že Európska únia musí byť hovorcom kontinentu vo svete. A obe sa dá dosiahnuť len, ak budeme mať efektívnu ESVČ a tam je ešte veľa práce. Sme na začiatku tohto vývoja, ale mnohé, mnohé eh, nefunguje celkom dobre. Právomoci spolupracovníkov eh, sú roztrieštené medzi komisiou členských štátov ESVČ a tým eh, vzniká neefektívnosť A preto to treba prekonať. Ja som v esej kolegyne Ingrid Gressle našiel tento organigram. Tu sa jasne ukazuje, aké roztrieštené a neprehľadné aká rozsiešia neprehľadná tá služba je. Počujem od niektorých služieb v zahraničí, že sú rôzne úpravy napríklad dovoleniek, rôzne, rôzne zodpovedné osoby, ktoré E, teda tieto rozdiely treba prekonať. Tento parlament máte e, za sebou, ak naozaj e, budete tvoriť takýto euro, takúto európsku službu, aby ste prekonali všetky tieto neefektívnosti. Much, Ďakujem, pán Karas a kolega Vajder. Eštons kundze, godáte kolegi, kopš eiropas ārējā darbības dienesta izveides ir panākts nozīmīgs progress taču vēl ir daudz darāmā lai. Kolegyňa, kolegovia, od vytvorenia ESVČ sme dosiahli veľa, ale ešte toho máme veľa pred sebou. Geografická vyváženosť je veľmi dôležitá. Okrem toho je tu málo spolupracovníkov z nových členských štátov. Tu musí platiť kompetentnosť v zahraničných veciach ako hlavné kritérium. Okrem toho musíme mať kompetentných pracovníkov vo vedení. Ja som viackrát videla, že veľvyslanci ani nevedia komunikovať, pretože nevedia jazyk danej krajiny. Takže napríklad misia v Moskve, in, tá misia, ktorá sa snaží e, kontakty vytvoriť. Nebolo možné vytvoriť kontakty, pretože bol tam e, komunikačný deficit. Takže zástupcovia pobaltských e, republik mohli na delegáciách s východnými susedmi byť zamestnaní a ukazuje sa, že naozaj došlo k zmene. Takže ja by som vysokú predstaviteľku chcela vyzvať, aby vytvorila aj zastúpenie v Turkmensku. Tento štát e, sa považuje za veľmi dôležitý, nie len vzhľadom na prírodné zdroje, ale aj geopoliticky. Viac zdrojov pre konzulárne zastúpenia by boli dôležité pre malé štáty. Ďakujem pekne. Pani Mecola. Vytvorenie SVČ je dôležité pre Európu. Je to inštitúcia, ktorá e, stále je silnejšia napriek e, ťažkým podmienkám a myslím, že hoci e, máme malo zdrojov, treba využiť to, čo máme na posilnenie hlasu nás všetkých. E, a treba presadzovať koherentnejšie e, názory Európy, efektívnejšie na celé Zemi. Je tu priestor na zlepšenie, e, postupy by mohli byť lepšie a Únia musí hovoriť jedným hlasom. Len tak dokáže využiť svoj potenciál na svete. A konkrétne o tých podoch, o ktorých tu hovoríme, chcela by som svenúť jednu vec, ktorá je pre moju krajinu Maltu veľmi dôležitá. Je to otázka náboru pracovníkov. Počas rokovania, keď bolo, vytvor- keď bolo prijaté rozhodnutie rady vytvoriť e, SVČ, Malta poukazovala na to, že tu musí byť e, zmysluplné zastúpenie e, zo všetkých členských štátov, a bola by som rada, keby táto podmienka sa implementovala lepšie v nadchádzajúcich rokoch. A teda vítam odsek 40 odporúčania, aby sa prijali všetky potrebné opatrenia na vyrovnanie ge- geografických nerovnovách na vysokých úrovniach aj na iných postoch. Takto by sme skutočne vyriešili pretrvajúce eh, nerovnováhy a bolo by tu viac takého politického vedenia. To by bolo pre prospech na všetkých. Ďakujem. Teraz nasleduje voľná rozpráva KHDI. A poprosila by som všetkých, aby dodržiavali časový limit. Najprv dostane slovo pani kolegyňa Korhola. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som e, jednou z tých e, poslancov, ktorí si myslia, že musíme mať silnejší hlas v zahraničnej bezpečnostnej politike. E čo je veľmi dôležitým prvkom v dosahovaní tohto cieľa aj presadzovaní záujmov našich občanov vo svete. Myslím, že je vhodné, že jeden kolega pripomenul, že je potrebné zdôrazňovať aj kresťanské hodnoty. Je to hybridná inštitúcia ESVČ a isté, že sa nehodnotí jeho efektívnosť. E, jednoducho e, rozhodne je treba uznať, že e, kvôli ťažkej ekonomickej situácii nebolo ľahké vždy reagovať efektívne na krizové situácie. Um, to je možno trošku taký e, negatívnejší príklad, ale som veľmi rada, že vidíme, že ESVČ e je rozhodne e, prvkom, ktorý nás približuje e, občanom tretích krajinách. Taktiež nás teší, že vedúci tureckého oddelenia VSVČ sa stretol minulý týždeň s e, tureckej spoločnosti sme radi, že máme niekoho, kto môže počúvať ich potreby. Európsky parlament si myslí, že efektívnosť je potrebné zlepšiť, e, pretože to už sme tvrdili aj minulý rok. Ďakujem pekne raz pani Gresle. E, ďakujem. Chcela by som upozorniť na to, že cesta pre zväčše je ešte veľmi dlhá. Dovolite, položil by som niekoľko otázok, pretože e, ma zaujíma, či naďalej chcete zachovať takýto organigram. E, pretože toto funguje napriek tomuto organigramu, nie e, vďaka nemu neexistuje v žiadnej inej inštitúcii e, toľko vysoko postavených úradníkov ako VSVČ. E, teším, že ste naznačili zmeny v tomto smere a naozaj s budem veľkým záujmom sledovať, aké budú tieto zmeny. Chcem sa opýtať na koncept vysokého predstaviteľa, či sú nejaké hodnotiace správy a či sú nejaké návrhy upraviť to. Bolo by možno za vhodné e, prehodnotiť túto funkciu mimoriadného e, zástupcu. E, daňoví poplatníci platia 55 tisíc diplomatov, to je viac ako dvojnásobok toho, čo majú USA. Bolo by primerané a zmysluplné, keby ESVČ bola posilnená, ale zefektívnená, čo sa týka pracovníkov, bolo by to aj ušetrením peniaz daňových poplatníkov. Ďakujeme pekne. Nie, Pani predsedníčka, hovorí pána kolega, pokiaľ ide o efektivitu ESVČ, toto nám umožňuje oveľa viacej eh, mať váhu na medzinárodnej scéne a takisto menej eh, zasahovať eh, hlavne tam, e, kde prichádza k agresívnym útokom, častokrát sa to môže, to môže vyústiť do e, ozbrojených e, konfliktov. Ide o to, aby sme mali ozbrojené zložky, ktoré by E, mohli zasiahnuť, ktoré by boli súčasťou taktických e, skupín s štruktúrou, ktorá by bola stála štruktúra, e, ktorá by mohla čeliť práve takýmto krízam. Členské štáty sa snažia zasahovať prostredníctvom tejto služby na medzinárodnej scéne, ale všimli sme si, že ozajstným cieľom je presadzovanie demokracie. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Melc. Kolik Melcer? Pán kolega Melcer, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. E, chcem sa opýtať, akú víziu majú Európania z budúcnosti e či a z EÚ. Či chcú centralizovaný subjekt, ktorý dovnútra bude pôsobiť centralizovanie, kde občania a členské štáty budú tyranizovaní a slabí navonok, alebo či chcú úniu, ktorá e, bude federálna, subsidiárna a bude silná navonok a bude schopná presadzovať záujmy Európskej únie. Isté, že ten druhý prípad je pravdou a isté, že aj e, zahraničná politika a to e, silným spôsobom by bola mimoriadne dôležitá v tejto situácii. Ale vlastne teraz vidíme také dvojité stratégie nie celkom jednoznačné. Na jednej strane chceme presadzovať zahraničnú politiku, ale na druhej strane Európska únia eh, nie je vlastne schopná v zahraničnej eh, politike konať. Eh, pritom nás to stojí veľké peniaze. Je potrebné isté, že vytvoriť takúto SVČ, ale predovšetkým najskôr zjednotiť sa, čo je pre nás zahraničnou politikou spoločnou. Ďakujem pekne. Thank you, Madam President. <clears throat> Funkcionovanie i Ďakujeme pekne. Fungovanie organizácia ESVČ, eh, e hovorí pán Gžip, bola vytvorená, keď eh, sa o tom diskutovalo, pretože eh, vtedy bola chvíľa vyvažovania moci medzi členskými štátmi, medzi radou a komisiou. Tak ako povedal pán Gualtieri, bol tu akýsi prirodzený pocit obavy medzi inštitúciami. A taktiež to bolo obdobie významných udalostí, ako napríklad arabská jar. Vznikli nové inštitúcie, napríklad e, Európsky ombudsman pre ľudské práva. A tu vysoká predstaviteľka e, hovorí o niekom, kto by mohol byť jej zástupcom. Myslím, že máme dobré pravidlá spolupráce s komisármi, ktorí sú zodpovední za konkrétne otázky ako napríklad politika rozvoja alebo humanitárnej pomoci, ale je taktiež hodné, že iní komisári sa zapájajú do tohto procesu, pretože v súčasnosti zahraničná politika sa netýka len e, rokovaní, týka sa aj ekonomiky. Ministri členských štátov majú potenciál, ktorý by sa dal využiť a mali by sme ho rozhodne využiť. A o čom by som ešte chcela povedať nakoniec. Je to geografický prvok. Pani Aštonová hovorila o pozitívnych vplyvoch e, diplomatov z nových členských štátov. Ja by som bol rád, keby tu taká tá rovnováha bola. Ďakujeme pekne. No a napokon pani Sinclair. Ďakujem, pani predsedajúca. Mnohí moji kolegovia e, tu hovoria, že je potrebný jeden hlas Európskej únie. Eh, dokonca aj jedni hovorili o veľvyslancoch, nie o vedúcich delegácií. Eh, to by znamenalo istú formu federalizmu. Eh, táto Európska únia nemá mandát na takéto federalizmus, preto si myslím, že ESVČ nie je opodstatnená vo svojom fungovaní Ja myslím, že je problémom pre pani baronku Aštenovú, keď má plniť svoje funkcie a nemá mandát od všetkých členských štátov, ale aj čiastočne si za to môže sama pretože bola členom Hornej snemovne britského parlamentu, e, keď predstavovala Lisabonskú zmluvu a tvrdila, že nedôjde k zmene právomoci, pričom teraz vidíme, že vlastne dochádza k zmene právomoci, e, teda máte, čo ste chceli. Jediný spôsob, ako Európska únia by mohla hovoriť jedným hlasom, je, ak by dala mandát svojim ľuďom. A ešte posledná vec, veľmi konkrétna otázka, prosím, odpovedzte mi na ňu. E, v akej funkcii ste boli prosím na finále Ligy majstrov tento rok. To by ma zaujímalo. Ďakujeme pekne. Teraz eh, podpredsedníčka eh, komisie pani vysoká predstaviteľka. Eh, bola som na finále UEFI, na pozvanie UEFI. Tam som bola na tom finále Ligy majstrov. Chcem sa poďakovať za všetky príspevky. Myslím, že to bola veľmi živá plodná diskusia. Chcem sa poďakovať za všetky vyjadrenia, či už súhlasíte s tým, čo robíme, alebo nesúhlasíte. Myslím, že je dôležité, aby Európsky parlament a všetky hlasy boli vypočuté. E, chcela by som sa vyjadriť k niektorým kľúčovým témam, ktoré tu zazneli, ak dovolíte. Isté, že vrátime sa k tomuto aj k všetkým týmto témam, e, keď budeme zverejňovať našu revíznu správu. Ak dovolíte, chcela by som sa vyjadriť niektorým jednotlivým témam. Poprvé, čo sa týka najvyššej spolupráce s členskými štátmi, ako som už v úvode povedala, Lisabonská zmluva nechala rade a medzi a platné metóde e, systém jednomyselnosti takmer všetkom, čo robíme. Ja si myslím, že členovia Rady pre zahraničné veci, či už sú to ministri zahraničných vecí, obrany alebo rozvoja, e, sú rozhodne e, zameraní na to, aby sa našiel čo najspoločnejší názor a stanovisko a nie je najnižší spoločný menovateľ a je to aj v témach, kde nie je jednoznačné spoločné stanovisko. Môžem vás ubezpečiť, že vo všetkých prípadoch je tu snaha o interakciu medzi všetkými členskými štátmi. Diskusie, ktoré prebiehajú, sú veľmi hodnotné a sú e, taktiež konštruktívne v snahe dosiahnuť konsenzus. E, to sa prejavilo napríklad aj v otázke Sýrie a embarga. Čo sa týka toho, či poslanci by v tomto procese mali zohrávať svoju úlohu. Každé predsedníctvo, s ktorým sa stretávame, pozýva aj zástupcov eh, štátov eh, eh, členských štátov Európskej únie. Sú to často diskusie veľmi dlhé. Možno to nestačí úplne, ale je to významnou súčasťou našej práce, čo sa týka spolupráce s členskými štátmi konkrétne Napríklad, e, čo sa týka tých obetí únosu v Jemene, môžem vám povedať, že v prípade e, Rakúska aj Fínska sme komunikovali vo forme demaršov e, s týmito všetkými štátmi a koordinovali sme tieto kroky. A to platí pre všetky obete únosu, ktorýchkoľvek členských štátov, kdekoľvek vo svete, ak požiadajú pomoc, tak im pomôžeme. Chcela by som ešte spomenúť jednu vec, ak dovolíte. si zahraničných vecí veľmi dobre spolupracujú, spolupracujú v otázkach TRIPS, taktiež e, v otázka zahraničných ciest Vasikorský e, a pán Bild e, nedávno skutočnili spoločnú cestu a bola pre nich veľmi prínosná pre oboch. Čo sa týka zástupcov, veľmi ma zaujímalo, že mnohí z vás povedali, že je nemožné byť zároveň na viacerých miestach. Ja si pamätám veľmi smutné časy, keď som bola Eh, za jeden deň v piatich rôznych krajinách a kritizovali ma za to, že som nebola ešte aj v šiestej. Je naozaj eh, hodné využiť eh, hodnotnú podporu rodujúceho predsedníctva. Keď sa toto všetko vytváralo, strategické stretnutia, ktoré predtým existovali, existovali aj naďalej. Všetky asociačné rady, všetky rôzne spôsoby, ktoré sme vytvorili, fungovali naďalej aj keď e, um, už to bola len jedna osoba, nie tri. Musela to teda predsedať všetkým týmto radám. Uh, myslím, že e, predsedníctvo, rotujúce predsedníctvo ma dosť výrazne odbremenilo, a takisto aj komisár Füle, s ktorým veľmi dobre spolupracujeme, ale mnohí iní komisári so mnou v tomto spolupracujú a zastupujú ma na rôznych fórach, ako aj minister zahraničných vecí. Nie je nezvyčajné, vidieť, že minister zahraničných vecí prednáša vyhlásenie na konferencii a mene svojej krajiny a potom predniesie vyhlásenie aj v mene EÚ. Myslím, že je to veľmi efektívne využívanie zdrojov, ktoré sú k dispozícii. E, nijako to e, nezmierňuje e, diskusiu, ktoré sa musíme venovať a síce úlohu e, osoby, takéhoto subjektu do budúcna. Ak chcete naozaj zachovať požiadavky, um, ktoré e, sa týkajú všetkých týchto rôznych fór pôsobností. Čo sa týka riadenia kríz, toto musí spadať po tento celostný prístup a to, ako budeme využívať naše mediačné e, zručnosti a taktiež e, naše právomoci v oblasti presvedovania princípov právneho štátu. Musíme využívať štruktúry, ktoré sú už v dispozícii. E, niektoré z nich nie sú celkom efektívne a nemáme vždy právomoc meniť ich, ale spoločne s vašou podporou a s podporou členských štátov sa mi to môže podariť. No a e, na rovnakú nôtu, čo sa týka našej práce v oblasti obrany a spoločnej zahraničnej obrannej politiky. Ja naozaj v plnej miere súhlasím, je potrebné to všetko urýchliť, pretože tento proces je príliš dlhavý E, mnoho rôznych subjektov musí zaujať stanovisko k takýmto rozhodnutiam. Sú to dôležité rozhodnutie, ja nejako nechcem znižovať ich význam, ale nemyslím si, že je naozaj nevyhnutné absolvovať všetky tieto štádia. Chcela by som e, pripomenúť e, unikové stratégie na našich misiách. Predtým sme ich nemali, teraz ich už máme. Ďalej, čo sa týka povolení pre takéto kroky, niekedy je potrebné prehodnotiť pravidlá, ktoré sú v platnosti E, pričom zmeny, e, ktoré sa musia urobiť, si vyžadujú dohodu všetkých inštitúcií. E, zmena pravidiel si niekedy vyžaduje zmenu legislatívy, ale musíme konať rýchlo. A nepodarí sa to len tým, že sa to budeme želať. Musíme sa tomu začať venovať priamo. Čo sa týka delegácií a stálych zástupcov, môžem vám povedať, že Veľká Británia dokonca teraz otvára jedno nové veľvyslanectvo a William Hagen na to veľmi hrdý teda nielen zatvárajú e, som, čo, čo sa týka e, porovnania Barbadosu a Panamy. E, Barbados sa často spomína v negatívnom svetle. Chcela by som vysvetliť, čo presne Barbados je. Je to stredisko regionálnej pomoc, pomoci. Je tam 44 pracovníkov, pričom traja zastupujú ESVČ, 6 zastupujú komisiu a 35 pracovníkov je Eh, toho pôvodu a poskytujú pomoc desiatim krajinám v tomto regióne. Antige, Barbadosu, Dominikánskej republike, republike eh, Svetej Lucii a tak ďalej. Majú na starosti 270 eh, miliónov eur pomoci týmto krajinám. A namiesto toho, aby sme mali 10 rôznych zastúpení, zentotili sme to do jedného väčšieho a preto máme iba troch pracovníkov ESVČ. Zvyšok sú zastupcovia iných subjektov. Isté, že e, súhlasím s vami, že by sme mali byť aj v Paname, aj v Turkmensku, aj v mnohých iných krajinách. Mali by sme sa o to snažiť postupne. Na to však budú potrebné zdroje. V Líbii sme otvorili zastúpenie, aj v Mianmarsku snažíme sa reagovať na dramatické zmeny tým, že chceme vysielať pracovníkov priamo do terénu, ktorí tam budú môcť ostať, ale už len to samo o sebe je pre nás výzvou. Čo sa týka zamestnancov a náboru, isté, že chceme viac žien, ale my sme do veľkej miery zdedili pracovníkov od ostatných inštitúcií, teda ich rodová príslušnosť a ich pôvod e, sme zdedili. A zmeny v akékoľvek e, organizácii trvajú e, dlho. Musíme sa snažiť taktiež pracovať na procesoch e, e, náboru. Ja som sa snažila získať viac žien. Do SVČ teším, že máme čoraz viac žien. Aj v národných diplomatických systémoch však nie je až tak mnoho žien diplomatiek. Musíme prekonávať niektoré prekážky, ktoré sú už nastolené a snažíme sa v tomto komunikovať aj e, s hlavnými mestami členských štátov. Nechcela by som sa však uberať cestou kvót. E, e, myslím si, že je dôležité posudzovať kandidátov na základe schopnosti, kompetentnosti. Každý jeden pracovník si musí byť vedomý toho, že je na svojom mieste vďaka týmto svojim kompetenciám. Ehm, sú v platnosti pravidlá aj nariadenia, ktoré dosť výrazne ovplyvňujú e, naše fungovanie, napríklad čo sa týka plánovania dovoleniek. E, toto si však e, vyžaduje zmeny v legislatíve. Nechápem, prečo sú takéto rôzne pravidlá, jednoducho vznikli, ale na to, aby sa to zmenilo, musíme zmeniť nariadenie a na to potrebujeme aj vás. A to platie pre ostatné veci. Ja nie som proti týmto zmenám, ale viete aj vy, aj ja, že sa musia predložiť návrhy a musí sa to schváliť a to um, trvá istý čas a vyžaduje si to citlivý prístup. Teda všetky naše návrhy na zmenu tohto fungovania uh, sú prekladané od samotných delegácií. Ja ich žiadam, aby nám prekladali svoje návrhy na zlepšenie a aby sa potom v tejto veci konalo. Ďalej, pokiaľ ide o znižovanie najvyšších, počtu najvyšších postov. Ehm, v úvode sme sa snažili spustiť celú službu SVČ, teraz e, sa snažíme zamyslieť nad tým, chceme znížiť 5 ehm, postov na D15 a 9 e, na ehm, a D12. Navrhla som taktiež kroky, e, ktoré sa týkajú priamo mimoriadných predstaviteľov. Pozeráme sa na ich počty, na ich pravomoci a snažíme sa to lepšie zapojiť do fungovania čo Je to významný prvok, ktorý máme k dispozícii na riešenie niekedy veľmi komplikovaných krízových situácií, e, keď niekto nie je síce priamo na tom mieste, ale e, môže tam ľahko pricestovať. E, taktiež ide o konkrétnu situáciu, kde potrebujeme kombináciu špeciálneho zastúpenia, ale taktiež aj diplomatické zručnosti, tak ako napríklad v Afganistane ja vás môžem ubezpečiť, že ja sa naozaj snažím zo všetkých síl zefektívniť to. Je to však potrebné robiť citlivo a postupne. No a ešte posledná vec. E, ja som s predsedom Barosom hovorila za posledné meniace a dohodli sme sa na tom, že musíme e, vyvinúť e, systém zástupcov, e, snažíme sa e, deliť pravomoc medzi komisármi, ale napríklad čo sa týka Sýrie a obrany vo všeobecnosti, mm, sú aj mnohé iné témy, kde by sme sa mali snažiť e, delegovať trošku právomoci aj iným komisárom, aby sa to celé zefektívnilo. Vážení poslanci, ďakujem vám ešte raz za túto rozpravu. Často som hovorievala, že zriadenie takéto služby, ako keď chcete lietať lietadlom e, a vzlietate, pričom ešte stále pripevňujete jedno krídlo. E, máme za sebou výsledky, e, ktoré sa nedosahovali jednoducho, nie sme ešte stále na jednom jedinom mieste v Bruseli, sme stále roztrúsení. Nezabúdajte, že keď sa zaviedlo rotujúce predsedníctvo, E, mali e, viac ako 20 e, doplňujúcich pracovníkov priamo v teréne. My sme takúto možnosť nemali, teda snažíme sa to poňať čo najefektívnejšie. Mojím cieľom je vytvoriť základy. Mala som tri priority, aby sme boli relevantnejší v našom susedstve a to sme. Ďalej po druhé rozvíj, rozvíjať strategické partnerstva, aj to sa nám darí. A po tretie vytvoriť základy služby SVČ, na ktorú dúfam budeme môcť byť všetci hrdí. Ešte stále máme pred, seba, pred sebou obrovské množstvo práce. Ja svoj mandát odovzdám s tým, e, že sme vytvorili základy niečoho, čo môže byť naozaj mimoriadne dôležité pre budúcnosť Európy. Ďakujeme pekne. A teraz spravodajcovia, najskôr pán Elmar Brok. Pani predsednička, pani podpredsednička, kolegyňa, kolegovia. Myslím, že parlament naznačil, že je pripravený podporiť zlepšenie služby, budovať na teda spolupracovať na tej fáze budovania, to sa jasne ukázalo. A očakávam, teda od vás neočakávam teraz nejakú kompletnú odpoveď, pretože ešte o mnohých veciach sa budeme musieť porozprávať v nadchádzajúcich eh, dňoch a týždňoch, mesiacoch. Eh, je tam aj otázka rozpočtu a mnohé musí zmeniť aj zákonodarca, aby to celé bolo údernejšie a myslím, že potrebujeme na to aj komisiu a radu, aby sa nám to podarilo. No a samozrejme vidíme, že členské štáty z toho majú aj prínos. Predsa nie je možné, aby tá krajina, ktorú najlepšie poznám, bránila ostatným v nejakom E, usilovanie konzulárnych služieb. To predsa nejde. Takže tu sú dôležité otázky, ktoré ešte musíme riešiť, pretože to bude mať pre naše členské štáty e, úsporné účinky. Ak to niekto chce, tak má mať tú možnosť. A pokiaľ ide o politických zástupcov, súhlasím, čo ste hovorili, ale treba to ešte jasnejšie sformulovať. Čiže teším sa na ďalšiu diskusiu v nadchádzajúcich, nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch, aj na vašu správu ako odpoveď e, na to, ako najlepšie využiť e, ešte ostávajúci mandát. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Brok a pán Gualtieri. Ďakujem pekne. Táto diskusia ukázala, myslím si, to, že v parlamente existuje jasný súlad, pokiaľ ide o línie našej správy. Bol, som veľmi spokojný, že som si mohol vypočuť pripomienku pána Tanoka a uznať, aké je veľmi dôležité mať k dispozícii ESVČ. Táto diskusia takisto ukázala, jednoznačný súlad medzi parlamentom a medzi vami, pani vysoká predstaviteľka. Musím povedať, pani Ashton, že máte za sebou vynikajúcu prácu. Predložili ste nám výborný príspevok. E, Uznávame to všetko, čo ste No, spomenuli takisto aj tie úlohy, ktoré ste vypichli ako vlastné Európskemu parlamentu, ale pretože ste tu predložili víziu, pokiaľ ide o e, splnenie cieľov ESVČ a s vašimi pripomienkami naozaj súhlasíme, obzvlášť pokiaľ ide o výzvu, ktorá tu bola spomenutá, pokiaľ ide o schopnosti koordinovať synergickým spôsobom rôzne nástroje, ktoré má k dispozícii Európska únia a vďaka ktorej jej zahraničná činnosť je veľmi efektívna. A si prípady dobrej spolupráce s komisiou, ako ste aj vy pripomenuli, existujú, preto my sme chceli zdôrazniť aj to, že je potrebné ešte spraviť v tejto oblasti viac. Som presvedčený o tom, že také prehodnotenie na tomto základe bude užitočné a chcel by som sa v každom prípade poďakovať eh, nielen vám, ale aj pracovníkom EAS za angažovanosť za dosiahnuté výsledky a za otvorenosť eh, v kontaktoch s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. A hlasovať sa bude na tú tému zajtra na poludne. A teraz prejdeme na ďalší bod.